budú, tak si myslím, že je skutočne zmysluplné, aby sme si ju podržali. Nám odpustí to nájomné, ak ju kúpime a že vyriešia otázky, ktoré súvisia s azbestom, to znamená všetky tieto budovy, ktoré sú z týchto časov, ma obsahujú určité poroky z azbestu. Ma, vydali sme si vypracovať posudok, ktorý sa týka prítomnosti azbestu a, a majiteľ sa zaviazal, že urobí tesnenia, ktoré ešte nie sú bezpečné vo vzťahu k tomuto azbestu, takže to sa urobí a prevezme aj náklady na takéto. Budova Remar je v dobrom stave, povedala by som v dobrom stave, ale musíme tak či tak do toho ešte investovať, ak chceme urobiť klímu alebo ochranu protipožiarnú ochranu alebo toalety, ak sa pozrieme na toalety, tak tam ten stav ešte nie je uspokojivý. Aj technicky tu ešte niektoré veci musia byť doriešené, ale jedna vec je istá, nechceme prebrať chorobu, nechceme prebrať budovu, ktorá je v zlom stave. Čiže ži, požiad, mám prozbu na pána generálna tajomníka, som to povedala kolegom, ja ako spravodajkynia som, e, sa zaoberám budovami veľmi dlho a intenzívne. Moji kolegovia potrebujú precízny prehľad e, pre, včasne k dispozícii a to bolo dosť ťažké, pokiaľ ide o túto budovu Remar, pretože kolegovia dostali na posledné správy až na poslednú sekundu, takže skutočne boli oprávnene, eh, boli trochu nahnevaní, pretože tieto informácie sa nedostali dosť neskoro. Tak myslím si, že aj ten transfer pre, prevod je dobrý, ten by sme ho ma, mali urobiť teraz v decembri, kde nebudeme mať nejaké problémy s finančnými prostriedkami a nie potom neskôr, kde budeme mať problémy s finančnými prostriedkami tohčas. Čiže som za takýto prevod. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Ak sa niekto niečo chce spýtať zo strany kolegov, tak nech sa páči. Ak nie, tak by som poprosila pána generálneho tajomníka, aby sa vyjadril on. Ak nie, tak máte slovo hneď. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Volmajerová už dosť detálne povedala, o akú budovu ide, a preto si myslím, že ja sa môžem obmedziť na situáciu trans toho prevodu na konci roka a sprostredkovať nejaký všeobecný prehľad, ako to vlastne vyzerá. V rozpočte na rok 2010 sme vyčlenili rezervu 8, e, 11 miliónov, ktorá je ešte k dispozícii a e, takisto rezervu pre prioritné projekty, ktoré, ktorá bola vo výške 5 miliónov a tá ešte takisto k dispozícii. Tieto finančné obnosy by teraz mohli sa využiť. Prezidium potom 24. marca urobila krátkodobú stratégiu pre budovy a strednodobú stratégiu, pokiaľ ide o informatiku. To bolo dlhodobým želaním e, výboru pre rozpočet, aby sme nechodili od budovy k budove, aby sme to neriešili od budovy k budove, ale aby sme mali stratégiu, ktorá by bola na viacero rokov, aby sme ju potom mohli krok za krokom zapracovať. V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby, že budova Remar sa tu už e, v odseku 23 uvádza konkrétne ako budova, ktorú parlament zamýšľa kúpiť. A v tomto kontexte bola táto budova teda identifikovaná, ešte stále to musia byť urobené rokovania, ale vieme, že to je budova, ktorá nás zaujíma, pretože už je integrovaná na budovu parlamentu a pani Volmajerová povedala, že tu je prepojenie, že nemusíme ísť zvonku dovnútra, že sa dá ísť aj cez atrium 2. To zodpovedá aj obsahovým, eh, ob, obsahovým údajom stratégie, ktoré budov, pretože tieto budovy chceme koncentrovať na geograficky rovnakom mieste, aby sme sa nedostali do situácie, že budeme potom ešte musieť organizovať aj nejakú prepravu medzi budovami. A pre nás platí ešte aj stále tá deviza, že chceme túto budovu kúpiť. Už sme vlastníkmi 83% našich plôch, ktorých sme a tam, kde máme tú možnosť v rámci finančnej situácie e, redukovať nájomné, nájomné náklady. A v tomto ohľade je aj budova Remar pre nás skutočne zaujímavá, pretože je to 8500 m štvorcových a je to veľmi dôležité ohnívko tejto našej stratégie, pokiaľ ide o budovy našich inštitúcií. 11 miliónov. E, tie finančné prostriedky, ktoré nám ešte chýbajú, čiže nad tých 11 miliónov, tie môžeme využiť. Máme určité úspory, ktoré sme urobili v oblasti výdavkov na energiu a spotrebu energie a niektoré údržby párske práce, ktoré sa urobia až v roku 2011, takže aj v oblasti prostriedkov budov, tak ako to máme v rozpočte, sme ušetrili. A tieto by sme mohli potom uplatniť pri kúpe, čiže máme viac peňazí na kúpu, ako sme počítali s tým. A pokiaľ ide o Wi-Fi, mali sme 5 miliónov, ktoré boli vyčlenené na prioritné projekty prezidia v strednodobej stratégie ICT, ktorá bola takisto odsúhlasená 24. marca. Máme tam bod 2b, ktorý sa nazýva Connectivity, Wi-Fi, kde je jasne popísané, že máme cieľ a ambíciu e, podporovať komunikačné technológie a teda umožniť Wi-Fi prístup v rokovacích miestnostiach, ale aj v kanceláriách poslancov. Čiže chceli by sme rozšíriť ten dosah a prístup Wi-Fi siete. Prezident sa teraz rozhodlo, že tých 5 miliónov, ktoré máme prioritné projekty prezídia, využijeme na tento účel. Táto suma je dokonca trochu vyššia. Mohli by sme 2 milióny využiť na z rozpočtových prostriedkov a zvyšok z a zvyšok z e, predbežných finančných prostriedkov. Samozrejme chceme dodržiavať e, najnovšie bezpečnostné štandardy a bezpečnostné normy. E, rozlišujeme medzi internými využívateľmi a používateľmi internetu, externými používateľmi. Tí majú E, rozličné možnosti, ale prostredníctvom Wi-Fi môžu e, centrálne využívať internet. A potom ste tu aj hovorili o tom, ako to vyzerá celkovo, pokiaľ ide o využívanie e, prostriedkov pred koncoročnou uzavierkou. Máme tu určitý manevrovací priestor, máme tu ešte, máme tu ešte detašované pracovisko v Sofii, tam je suma, ktorá je pod hranicou 10 miliónov. Je to suma, o ktorej sa ešte rokuje, ale možno by sme mohli dosiahnuť výsledok nejakých 9 miliónov, ktoré by sme mohli zabezpečiť. A by sme a želanie kúpiť tú budovu Sofii, to je takisto zapracované v v tej stratégii pod bodom 38 ako súčasť tejto stratégie. Potom tu máme ešte e, jednu vec, ktorá nás e, znepokojuje, kedy tu budeme mať výsledok, e, súdny rozsudok, pokiaľ ide o prispôsobenie platov tu pravdepodobne tento rozsudok anuluje e, rozhodnutie rady. Dodatočné náklady, ktoré ešte nie sú v rozpočte, časť je v rozpočte, časť nie je v rozpočte, čiže nevieme v, akom, v akej chvíli, e, na čo sa vlastne bude vzťahovať ten rozsudok Čiže mali by sme ešte dodatočné e, náklady 8,2 milióna eur. Ale to nesúvisí iba s tým, kedy e, súd urobí rozsudok, pretože súdny dvor e, bude rozhodovať iba o anulácii rady, ale dôležité je, že kedy rada sa rozhodne o novom čísle prispôsobovania platov my, ja si myslím, že toto druhé rozhodnutie už sa neudeje tohto roku. To znamená, že by bolo potom platné pre rozpočet až, do roku, až v roku 2011. Ale ak by sa to malo udiať ešte v decembri, čiže načas, e, to znamená, že by sme tieto platby museli urobiť, tak by sme vlastne úsporami v iných rozpočtových riadkoch, ktoré takisto sa týkajú personálu zamestnancov, mohli túto platbu urobiť. Znepokojuje nás teda predovšetkým ten dátum toho záveru rady, ale sme pripravení na obe možnosti. Buď budeme mať nejaké veľmi včasné rozhodnutie, ktoré bude počítať s tým, že by sme museli urobiť tie platby ešte roku 2010, alebo by sa to potom presunulo do roku 2011, tak tu by sme ešte mali mm, určité marže a pokiaľ ja viem, tak aj v aktuálnych rokovaniach, ktoré súvisia s opravným rozpočtom na rok 2010, tak to zohráva určitú úlohu. Ak by sme tu ešte mali mať nejaké rezervy, tak si viem predstaviť, že by sme e, tú alebo onú investíciu v oblasti e, IT technológií mohli e, uskutočniť. Myslím si, že je dôležité, že poslanci kladú veľký dôraz na to, aby boli um, skutočne vybavení najnovšími technológiami. A to sa týka aj najnovších, najnovších novozvolených poslancov, ktorí prišli v roku 2010, čiže musíme to niečo dobehnúť. Čiže aj tu sú určité investície, ktoré musia byť realizované a to by uvítali eh, viacerí z našich poslancov. Ak budeme mať patričnú podporu, pokiaľ ide o tieto opatrenia, ktoré som tu uvedol, tak budeme mať dobré, dobrý rozpočet alebo uzavierku rozpočtu. Myslím si, že a, celé sa to pohybuje na úrovni 98%. Máme tu určité, na určité obnosy, ktoré by sa dali preniesať do ďalšieho roku a nakoľko ešte nemáme e, dostatočnú skúsenosť z minulosti, tak e, nevieme presne povedať, ako a do akej miery budeme môcť niektoré finančné obnosti preniesť do ďalšieho roku. To sa nám bude lepšie rozhodovať už budúci rok, ale myslím si, že e, budeme môcť urobiť celý sled investícií, ktoré sa potom odzrkadlia pozitívne aj v nasledujúcich rozpočtoch. Merci. No dobre, výborne. Ďakujem, pán generálny tajomník, za veľmi podrobné informácie, za popísanie tejto politiky, veľmi koherentné, ako sa teda vykonáva súčasný rozpočet a aké sú mm, projekty, pokiaľ ide o kúpu mm, budovy RMA. Mám tu dvoch prihlásených, najprv pán Vogen. Ďakujem, pán predseda. Stručne by som sa chcel vyjadriť v mene Vladimíra Maňku, ktorý bol spravodajcom, ale dnes tu nemôže byť v prvom rade. Čo sa týka kúpy e, budovy RMR. pán Maňka, spravodajca, akceptuje kúpu tejto budovy a akceptuje požadovaný transfer na základe dôvodov, ktoré dala pani Holmajer a generálny tajomník, a síce, že tá budova je blízko, je k dispozícii, sú k dispozícii zdroje, a potenciálne by tam bol iný kupca, keby sme nepristúpili v tejto fáze, takže myslím, že to nie je problém. Aj keď spravodajca by sa asi vyjadril aj k tomu procesu, snáď to zohľadní generálny tajomník v prvom rade, pokiaľ ide o finančné nariadenie. Parlament dostal dva týždne na to, aby sa rozhodol, či chce e, vydať stanovisko. Myslím, že pani Halmajer správne to povedala vo svojej vo svojom vyjadrení, že dva týždne sú príliš krátke a že navrhuje, aby sa to natiahlo na 8 týždňov a my by sme to podporili. A takisto je tu otázka potreby, aby parlament mal nejakú dlhodobú stratégiu pre budovy. Viem, že začiatkom tohto roku tu boli také snahy, ale ku koncu roku 2010 ešte stále tu nemáme nejaké definitívne stanovisko k kúpe budovy No to asi naznačuje, že tú stratégiu ešte nemáme a musíme sa k tomu ešte vrátiť. No ale ako som povedal, spravodajca akceptuje kúpu a transfer. No a druhá vec sa týka rozšírenia prístupu Wi-Fi v Bruseli a v Štrasburgu. Spravodajca e, teda berie na vedomie, že tu bola tá štúdia, že tu bol schválený návrh v predsedníctve, ale je dobré, rozšíriť Wi-Fi do všetkých budov, ktoré tu máme podľa možností. A my sme asi jedna z malých inštitúcií v Európe, ktorá nemá plne e, prístup Wi-Fi pokrytý vo všetkých budovách. No, máme veľmi ťažkú finančnú situáciu máme veľmi náročné finančné diskusie s radou o rozpočte a preto budú tu aj otázky, že či si môžeme teraz dovoliť vynaložiť 4 milióny na rozšírenie Wi-Fi v Štrásburgu, keď do tejto budy vychodíme len pár dní do mesiaca. A druhá otázka je otázka nákladov, obrovských nákladov 1,5 milióna, a, či pardon, 7,5 milióna a z toho 4 milióny na Štrasburg bolo by dobré poskytnúť nejaké odôvodnenie k týmto vysokým nákladom. Možno by bolo dobré aj rozčleniť tieto náklady, pretože Wi-Fi v týchto dňoch nie je nejaká veľmi nákladná alebo komplikovaná technológia, takže 7,5 milióna sa zdá byť celkom dosť za tieto dve budovy. Takže odporúčanie spravodajcu je, aby sa schválilo rozšírenie Wi-Fi v Bruseli, ale aby sa to formálne žiadané rozšírenie v Štrásburgu zatiaľ neschválilo a to bude závisieť od odpovedí na tie otázky, ktoré som práve dal generálnu tajomníkovi. Ďakujem, vážený kolega Helga Trupel. Ja, ich möchte mich auch bedanken. A ja sa chcem poďakovať za veľmi podrobné... A ja sa chcem poďakovať za veľmi podrobné informácie. Kúpa budovy Remar pre nás je v poriadku za tých podmienok a výhod, ako tu boli načrtnuté. Rozšírenie Wi-Fi v budovách Bruseli považujeme tiež za dôležité. Pripájam sa k tomu podrobnému preskúmaniu, alebo teda tým otázkam, ktoré tu Derek Von vyslovil v súvislosti so Štrasburgom. Nie som v princípe proti tomu, pretože aj tam treba e, zabezpečiť funkčnosť, ale treba vždy zvažovať, ktoré investície sa dajú v ktorom čase odôvodniť. A ešte mám otázku na generálneho tajomníka Veleho keď išlo o personálne náklady. Podľa toho, kedy budeme mať to rozhodnutie súdu. Pán Vele, povedali ste, že ak v roku 2010 budú ešte budeme musieť dať k dispozícii tie prostriedky, kde 8,2 milióna, tieto peniaze tu sú, je to z úspor za financovateľné a potom ste, ak som to správne pochopila, hovorili o e, prídavku pre sekretariát. Toto je tá oblasť, kde ste dokázali ušetriť tie peniaze, alebo je to z iných Eh, oblasti. Nebolo mi to celkom jasné, takže by som privítala, keby ste to mohli ešte dovysvetliť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Pán podpredseda Kalfi. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel opýtať generálneho tajomníka niečo k Wi-Fi. Mám na vás otázku, pán generálny tajomník. Chcel by som sa opýtať o hľadne tých postupov Wi-Fi a určite ja som nie jediný, ktorý je za to, aby sme mali Wi-Fi všade v budovách, ale keď sa pozriem na ten váš návrh, tak hovoríte, že, naj, že budeme mať tú najnovšiu generáciu zariadení nepoznáme, ale spolahlivosť a rýchlosť toho spojenia, ale keď sa pozriem na tie čísla, 4 milióny približne na Brusel a 4 na Štrasburg, tak to vyzerá ako celkom vysoká suma. Na mnohých miestach e, sú verejné Wi-Fi siete v miestach, e, v mestách, na námestiach a tak ďalej. A keď sa pozriete na tie ceny, e, sú mnoho nižšie, takže ja by som skutočne vedel, chcel vedieť, že čo je to za technológiu, ktorá je taká drahá. A či to naozaj prinesie takú hodnotu tomu zodpovedajúcu. Ďakujem, pán Fernandéš. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj my sme veľmi vďační za vyjadrenia generálneho riaditeľa. Je dôležité dozvedieť sa, aké stratégie sledujeme a čo vlastne chceme dosiahnuť kúpou tej budovy. A čo sa týka Wi-Fi, určite by bolo pre nás všetkých dobré mať Wi-Fi. V Bruseli máme Wi-Fi a máme v Štrásburgu aj Wi-Fi. Takže súhlasíme s tým, aby všade na našich pracovných miestach bola Wi-Fi sieť. Je to tiež možnosť zlepšiť našu produktivitu a dosiahnuť cieľ legislatívnej excelentnosti. A myslíme si, že táto práca bude efektívna aj nákladovo efektívna, aby sme mali najlepšiu technológiu. Takže mm, treba urobiť analýzu nákladov a výnosov a ja som si istý, že generálny teda- tajomník nám k tomu niečo povie, aj keď samozrejme nemáme nejaké výhrady v tejto otázke ani v otázke budov. Ešte Nikol Holmeyer? Teraz alebo po generálnom tajomníkovi? Potom. Dobre. Pán generálny tajomník, nech sa páči. Srdečná vďaka. Ďakujem aj za tú širokú podporu, čo sa týka budovy Remár. Otázky, ktoré tu zazneli, sa týkajú hlavne Wi-Fi siete a personálnych nákladov. Takže najprv investícia v Štrásburgu, áno, len relatívne krátky čas mesačne tam trávime. A na druhej strane sú dobré dôvody investovať aj tam, Jednak preto, že musíme rovnako zaobchádzať s našimi sídlami, ale druhák pretože tie pracovné podmienky v Štrasburgu sú mimoriadne komplikované. Máme veľmi mále, malé kancelárie, málo pevných inštalácií, čiže ak sme na to nejak odkázaní flexibilne zaobchádzať s informačnými technológiami, tak asi je to skôr v Štrásburgu skôr v Štrásburgu než v Bruseli a preto sa predsedníctvo takto vyslovilo, napriek tomu, že sa to kratšie v Štrásburgu bude využívať, aby aj v Štrásburgu pracovné podmienky poslancov boli primerane zlepšené, čo sa týka tých nákladov, tak ako sú predložené, vyplývajú z podrobnej štúdie, ktorú urobila DG príslušná a zo, takisto to bolo predložené predsedníctvu Pani Trupel sa potom ešte konkrétne pýtala na 8,2 milióna, odkiaľ sú tie úspory, alebo teda kde sme mali nejaké menšie výdavky v oblasti personálu. odhadujeme v oblasti personálu um, také nižšie dávky v položke 1200, je to nejakých e, nejaké 4 milióny pri personále, potom sú tam 4, položka 1400, 1,2 milióna a misie 2,4 milióna menej než plánované. Čiže ak to zrátame, máme tam 11 miliónov úspor a ak by sme teda mali tieto ďalšie náklady, tak by sme vynaložili na personál menej, než bolo naplánované v rozpočte. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Madame le rapporteur. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Ďakujem, pán predseda. Ešte k tej Wi-Fi sieti. V Štrasburg je to, v Štrasburgu je to naozaj veľmi komplikované, tam sa absolútne nedá pracovať, aj keby sme chceli sledovať nejakú diskusiu, tak jednoducho je, nedá sa tam pracovať. A v kancelárii je to tiež veľmi obmedzené, pretože tam jednoducho nie je miesto. Takže nerobme tu nejaké antikampane proti Štrasburgu. 300 kolegov podpísalo, že chcú mať eh, tú Wi-Fi sieť tam, kde pracujú a ak máme tie prostriedky k dispozícii, tak by sme sa hádam nemali o to sporiť, keď naozaj to nie je problém, tieto prostriedky. Naozaj by sme ich mali využiť, to, čo máme k dispozícii a Mali by sme rešpektovať želanie kolegov, ktorí podpísali tento zoznam. Je to zo všetkých politických skupín. A bola tam prozba, aby tam bola Wi-Fi sieť, aby bolo možné e, sledovať dianie v parlamente, aj keď e, teda človek nevystupuje, ale chce popri tom trošku pracovať. E, a to sa týka teraz všetkých miest, všetkých sídiel, všade, kde pracujeme, aby sme mali čo najlepšie pracovné podmienky, aby sme dokázali komunikovať. Myslím si, že to k modernej inštitúcii jednoducho patrí. A ešte otázka na pána predsedu, čo sa týka pracovného dokumentu. Teraz hneď, alebo počkáme? A teraz to môžeme. Takže, k tomu pracovnému dokumentu budem stručná. Predložila som pracovný dokument, v ktorom jednak informujem kolegov a kolegyne o základných, e, teda o tých všeobecných základoch, ale aj o problémoch alebo otázkach e, týkajúcich sa rozpočtového poriadku. Zatiaľ tu nemáme nejakú jednotnú politiku EÚ v oblasti nehnuteľnosti. Každá inštitúcia hľaduje vlastné záujmy. A sú tu len určité prierezové miesta, styčné body, napríklad pokiaľ ide o informačné kancelárie. A medzičasom sa dosiahli určité pokroky, pokiaľ ide o tie čísla, ale keď si to naozaj všetko keď si dáte tú námahu preš, preskúmať, že ktoré budovy máme s akou hodnotou, tak to vôbec nie je až také jednoduché, lebo jednoducho tie čísla sa dosť roz, odlišujú. A prečo sa tak odlišujú? Pretože každý si tam niečo iné započíta alebo odignoruje. Niekto berie len teoretické hodnoty nájmo, potom niekto má komplexnú analýzu pozemku, budovy a tak ďalej. Takže sú úplne odlišné východiska, preto mám tú prozbu, aby sme sa zhodli na nejakej jasnej, transparentnej, zrozumiteľnej z báze týchto čísiel, pretože ak si to chcete preskovať, naozaj to nie je jednoduché eh, všetko to rýchlo eh, nájsť a spracovať. Bolo by to určite uľahčením práce a hovorím to v mene všetkých kolegyň a kolegov. Teraz eh, tu máme silnú stratégiu nákupu vždy za podmienky, že kúpa v končnom dôsledku musí byť e, výhodnejšia než nájom alebo leasing, pretože nemá zmysel kupovať niečo, čo sa oplatí skôr prenajímať alebo lízovať. Zatiaľ tá stratégia bola celkom dobrá. Parlament e, viac než komisia, ale aj komisia začína s, uh, uberať smerom ku kúpe aj, ale respektíve s pokiaľ teda nie je zrejme, či agentúra bude alebo nebude pokračovať, tam sa skôr prenajíma alebo lízuje tá budova. No máme tu niekoľko problémov, obmedzím sa len na to, že otvorené a neobmedzené verejné uh, súťaže pre budovy boli skôr výnimkou. Napríklad, keď sa pozrieme na tú budovu Remal, tam sa nedá urobiť nejaká verejná súťaž, lebo jednoducho sa musíme rozhodnúť, či chceme alebo nechceme tú budovu. Tam jednoducho nie je žiadna súťaž, ale v minulých rokoch Ehm, aj vzhľadom na spôsob financovania, ktoré tu máme, a z toho vlastne vychádza ten problém, jednoducho nemali sme strednodobé finančné ehm, prostriedky, máme ročný rozpočet a nemáme teda možnosť príjmať úvery a preto sú tu aj problémy, pokiaľ ide o takéto verejné súťaže v minulosti. Tá komisia ako aj parlament sa snažia zlepšiť túto situáciu, No a potom je tu ten problém tzv. tých fitting out prác, lebo tam vôbec nemáme čas na vypísanie nejakej súťaže. Vždy dávame e, teda buď prenajímateľovi, ak prenajímame, alebo nejakému generálnemu dodávateľovi, ak to kúpujeme, tak je to samozrejme trošku inak. No a keďže to e, takto nemožné, e, pri tých veľkých e, projektoch máme nejaké vždy špeciálne financovanie čiže nejaké špecifické finančné nástroje a tým sa bude musieť zaberať pri rozpočtovom poriadku, pretože tak komisia ako aj parlament sa musia vrátiť e, k tomu nejakému e, zberu prostriedkov a v decembri sú tu určité tlaky, aby sa to všetko rýchlejšie zafinancovalo, ale bolo by dobré mať nejaké strednodobé finančné plánovanie, aby sme dokázali zafinancovať niektoré projekty, napríklad tá téma CAD, e, bol teraz v novinách ako veľmi honosná budova. A nie je to ani honosná budova, ani to nie je nejaká mimoriadne škaredá budova, ale jednoducho je to budova, ktorá spája 3000 úradníkov na jednom mieste. Nebude tam už 7 nejakých e, miest, ktoré by bolo treba spájať a to by bolo určite drahšie než to, čo budeme mať v budúcnosti, pretože v budúcnosti si ušetríme 27 miliónov a to nie je nejak málo, čo sa nám takto podarí ušetriť a ak chceme byť efektívni, tak nejde o to prenajať čo najdrahšie, ale pokiaľ možno Eh, čo najkratšie cesty mať medzi eh, s našimi eh, úradníkmi. To, že sa tu diskutuje o sídle Luxemburg, to áno, chápem, ale jednoducho máme tam ten právny nárok most a máme tam aj týchto 3000 pracovníkov, čiže musíme sa teraz zamyslieť akurát nad tým, že kde ich čo nákladov najefektívnejšie umiestnime No a Luxembursko nám tu dáva niečo k dispozícii, čo považujem za e, celkom fajn, pretože na nejaké honosné budovy nemáme peniaze a ani v budúcnosti asi tak skoro mať nebudeme. A to, čo tu správne spomínal pán kolega Von, je, že rozpočtový orgán v konečnom dôsledku sa dozvedá o tom projekte až veľmi neskoro, že je nejaký dlhodobý proces, takže chcela by som pri tom rozpočtovom projektu navrhnúť, aby tam boli aby tam bolo tých 8 týždňov, ktoré sa tu spomínali, ale takisto, aby sme boli včasne informovaní, keď sa niečo začína plánovať. Ja som položila, otázku komisii, čo by bolo, keby plánovali nejaký veľký projekt, možno 800 miliónový, o čom sa tiež diskutuje. A my by sme potom za tých 8 týždňov, alebo v tých 8 týždňoch e, povedali, že hm, nepáči sa nám to, ale už by prebehli všelijaké verejné súťaže, všetko by sa to už zafinancovalo, zaplánovalo, prebehli nejaké kampane, takže my sme tu tak povediac e, nejakým rukojemníkom ako rozpočtový orgán, že už nemôžeme na konci rozhodovať o tom to, čo sa urobí, takže preto tu uvažujem aj nad tým, že by tu bol nejaký taký osupňovaný proces v tom rozpočtovom poriadku a malo by sa to stanoviť tak, aby tam bola nejaká včasná možnosť dozvedieť sa veci, ovplyvniť ich a sprevádzať. A to, na čo tiež kladiem veľký dôraz, to sú tie trhové porovnateľné ceny, ktoré by sme si mali zistiť, pretože nemalo by všetko ísť podľa mota, že ale EU má peniaze a môžu si to dovoliť, takže potlačme tie ceny trošku dohora. Ale naozaj mali by sme sa orientovať podľa trhových cien, funguje to stále lepšie, tak komisia ako aj parlament aj ostatné inštitúcie sa snažia o to No a týmto by som svoje vystúpenie ukončila. V pracovnom dokumente sú mnohé otázky na komisiu, na parlament, na inštitúcie a ja by som bola pánovi predsedovi vďačná, keby sme to niekedy o pár mesiacov mohli dať opäť na program a možno by sme mohli poprosiť komisiu o nejaké odpovede aj parlament, ako si to vlastne do budúcnosti predstavujú, pretože e, zodpovedať len pár otázok, e, to považujem predsa len za dôležité. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa. A ešte sú tu dvaja prihlásení do, diskus- do diskusie. Poprosím o veľkú stručnosť, lebo musíme hlasovať. A e, deň už bol dosť dlhý. Pán Von. Ja by som sa vrátil ešte k otázke tých dvoch presunov tak ako som už spomenul, pán Maňka by bol spokojný s tým prevodom pre budovu Remar. S týmto môžeme teda postupovať ďalej. Ak s tým kolegovia budú súhlasiť, trochu problematickejšie eh, je eh, je celá tá téma okolo Wi-Fi. Eh, pán Maňka odsúhlasil Brusel, ale nie Štrasburg. Tam to bude trochu ťažšie prijať. Ja som sa pýtal pána generálneho tajomníka, či nám môže poskytnúť eh, nejaký prehľad tých nákladov a nejaký rozpočet, eh, pretože eh, nie, nie som sám, ktorému sa zdá tá suma trošku prehnaná. Možno by bolo dobré, keby sme odložili toto hlasovanie, myslím, že aj pán Maňka by toto podporil, až kým nezískame túto podrobnejšiu analýzu od generálneho tajomníka. Ďakujem. Budeme sa snažiť získať odpoveď pre vás, pani Gresle. Nuž e, ja e, som chcela poďakovať Monike Holmajer. Je to dokument, ktorý je veľmi zaujímavý, mm, najmä odkedy už po, pôsobím v tomto výbore, e, som nezaznamenala žiadny dokument, ktorý by takto zohľadňoval aj stanovisko jednotlivých delegácií. Pokiaľ ide o samotný Luxemburg, nemyslím si, že niekto dokáže vysvetliť celú tú konštrukciu zmluvy sem tam hovoríme tu o cenách, ktoré sú dosť vysoké až do roku 2016, aj keď e, zmluvy máme radi a rešpektujeme ich, e, ja tu vidím dosť možný tlak na zmenu týchto zmluv. E, problém je však hlavne v zložení komisie a v postavení komisie. Myslím, že tie dva projekty, tie stavebné projekty komisie sú E, úplne mimo nášho výboru, aj na ulici e, Rue de la e, Tam to išlo mimo rozpočtových rezerv a taktiež ten veľký stavebný projekt na juhu, kde Ide o 250 tisíc metrov štvorcových nových budov a vždy je to jednoduchšie a lacnejšie, keď sa to spojí. Áno, to sa vždy uvádza ako argument. Ja, odkedy som členkou tohto výboru, e, čakám na to, e, že mi niekto povie, čo presne získame, keď niečo nové postavíme. Bola by som rada, keby sme mali tento výpočet analýzu nákladov a výnosov. V tomto smere teraz chcela by som sa opýtať komisie, ako si to máme predstaviť, ako tieto dva veľké stavebné projekty Rudela Loa a E, ten trojuholník, ako sa bude s nimi ďalej postupovať e, a ako môže sa aj parlament podielať na tejto činnosti. My e, totiž to nechceme iba vidieť ten záverečný účet a faktúru, my sa chceme podielať na príprave. Dobre, ďakujem spravodajkyni generálnemu tajemníkovi, ktorý už odišiel a ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili v tejto dôležitej rozprave. Takže k tomu dokumentu je niekoľko otázok, položila ich pani Holme, pani Gresle, a e, to boli otázky na Európsku komisiu a čo sa týka tých dvoch prevodov, ktoré tu máme pred sebou, zareagujem hneď pánovi Vónovi. Áno, právne nemáme povinnosť predložiť dnes na hlasovanie prevod C11, ktorý sa týka Wi-Fi môžeme to odložiť na ďalší, ďalšiu schôdzu a medzičasom poprosíme generálneho tajomníka o tie presnejšie údaje, pokiaľ ide o rozdelenie prác medzi Štrasburom a Bruselom. Ale čo sa týka budovy Remár, čo sa týka článku 179 o politike budov, tam je otázka, či chceme dať tomu stanovisko. Náš spravodajca nechce dať stanovisko z dôvodov, ktoré podrobne vysvetlila. A myslím, že náš výbor i súhlasí s tým, že nebudeme vydávať tomu stanovisko. Všetci súhlasíte, že nebudeme k tomu vydávať stanovisko. Výborne. Jednohlasne. Nebudeme dávať stanovisko k tomu, čo sa týka zelenej pre generálneho tajomníka, ktorý nám za to určite srdečne ďakujem. No a teraz by sme mohli prejsť k prevodu 10, nie 11, ale 10. A to je financovanie budovy Remark. To je za prevod 10. Ďakujem pekne, proti. Ďakujem, zdržali sa, jednohlasne logické a 11 je odložená na budúcu schôdzu 18. a teraz môžeme prejsť k poslednému bodu na programe a to je ten prevod 53 komisie. Tam máme skromné čísla, miliarda 750 miliónov a Láslo Šurián problematiku tohto prevodu prezentuje. E, You, that... Ďakujem, pán predseda. Myslím, že v tomto smere nie sú žiadne problémy. Myslím, že môžeme podporiť tento návrh a veľmi rád zopakujem opätovne, že komisia musela navýšiť okruh 1B dosť značne viac ako 1 miliarda sa bude presúvať do tohto okruhu. Nehlasovali sme do poludnia spoločne s ostatnými e, otázkami preto, mm, že najmä ten e, opravný rozpočet číslo 10 je veľmi úzko prepojený s týmto prevodom, jakým si partnerom, ale ako ste spomenuli, budeme hlasovať o opravnom rozpočet číslo 10 až v decembri. Tento prevod je však nevyhnutný na zabezpečenie kontinuality práce na komisii. Ja nevidím dôvod, prečo by sme ho nemali podporiť. That's it. Je merci. Ďakujem pekne. Sú otázky? Nie. Všetci sú nadšení. Kto je teda za tento prevod navrhovaný spravodajcom? Ďakujem pekne. Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Výborne. Vážení kolegovia, myslím, že sme skončili náš program po veľmi intenzívnom dni. Ďalšia schôdza bude 18. 18. 18. 18. Kedy? 18. o 15. Takže 18. o 15. a dovtedy mnohí z nás budú nesmierne aktívni, že, pani Duro? A najmä to budú tí, ktorí sú členmi delegácií, delegácie zmierovacej, tým musia byť k dispozícii zajtra. Všetci sme zajtra eh, k dispozícii na tú mini plenárku, ale normálne o 17. Pokiaľ by boli zmeny, tak sa o tom dozviete, ale obyčajne, teda za normálnych okolností by to malo byť o 17. kedy celá delegácia sa stretne, aby sme sa dohodli na našej stratégii, ktorá bude teda preto zmierenie, ktoré bude vo šotok. A žiadal som explicitne, aby to bolo po hlasovaní v pléne, napriek tomu, čo bolo pôvodne naplánované. Takže je pravdepodobné, že v pléne sa bude hlasovať už od 10. Ak to nebude možné, tak ako obyčajne bude to o 11. Ale inak by sme, potom by sme teda odložili to zmierovacie konanie a tak ďalej. Takže ďakujem pekne a končím schôdzu. Alors, je no.